ECR e, som dostal žiadosti ohľadom menovaní do výborov. Tieto mená e, budú zapísané v zapisníci z tohto zasadania. E, dostal som aj pripomienky a teda ak nedostanem žiadne pripomienky, tieto menovania budú schválené.